So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Sitzung unseres Ausschusses heute Nachmittag. Príjemné popoludne, kolegyne, kolegovia. Pokračujeme v našom zasadaní. Dostaneme sa k bodu 15 nášho programu a som veľmi rád, že môžem medzi nami privítať nášho komisára Johna Daliho, ktorý je teda zodpovedný za zdravie, potravinovú bezpečnosť. Som rád, že môžem medzi nami privítať aj príslušnú generálnu riaditeľku a celý tím generálneho riaditeľstva, ktoré je zodpovedné za naše témy. Potravinová bezpečnosť je veľmi citlivá téma, ako je vám známe. Vlastne sme tam už strávili noci pri tejto téme. Diskutovali sme a rokovali sme o týchto témach prednedávnom pri nariadení o nových potravinách to trošku zlyhalo, ale neznamená to, že nemôže sa nám inde dariť pri iných témach, ktoré sú na programe alebo ktoré nás ešte očakávajú. Zdravie je veľmi široký pojem, ktorým sa veľmi intenzívne zaoberáme, aj keď tento výbor je tak široko koncipovaný, že mám pocit, že by sme vlastne potrebovali viacej času na jednotlivé aspekty politik EÚ v oblasti zdravia. Dnes sa stretávame v rámci štruktúrovaného dialógu medzi parlamentom a komisiou, kde sa vychádza z toho, že si vymenieme názory na plánovanie v jednotlivých oblastiach politík. Takto budeme dnes postupovať a Veľmi pekne ďakujem pánovi komisárovi, že nás príležitostne aj, ne, aj neformálne informuje a dal by som slovo pánovi komisárovi, aby načrtol tie témy, ktoré máme dnes na programe ako v blízkej budúcnosti. Nech sa páči, máte slovo. Well, thank you very much. Ďakujem pekne. Ctení poslanci, dobré popoludne všetkým. Som veľmi rád, že som opäť po roku od vzniku môjho mandátu a od toho, kedy som sa prihovoril tomuto výboru poprvýkrát, mohol znova prísť. Skutočne si veľmi vážim rady a príspevky poslancov, ktorí sú členmi environmentálneho výboru a ktoré mi za ostatný rok eh, odoslali a teším sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu. Minulý rok bol podľa mňa úspešný, pretože sme posilnili pojem zdravia v Európe. Podľa mňa sa nám podarilo završiť dôležité legislatívne procesy o darcovstve orgánov, cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, farmakovigilancii a falšovaných liekoch. Samozrejme, nie všetko bolo až také úspešné. Napríklad návrh o nových potravinách neprešiel a iste si to všetci dobre pamätáme. Čo sa týka programu komisie na, ro- na tento rok a na rok 2012, má nasledujúce priority. Začal by som budúcim návrhom komisie na revidovanie smernice o výrobkoch z tabaku, ktorá by sa mala udeť v roku 2012. Tabak nie je produkt, bežný produkt, je to mini, mi, maximálne toxický a vysokonávykový produkt. Obávam sa o mladých Európanov, ktorí fajčia, obávam sa o ich zdravie a ich budúcnosť. Jeden z troch 15-ročných mladých ľudí v Európe už vo veku 15 rokov fajčí. Chcem tabak um, urobiť menej atraktívnym, najmä pre mladých ľudí. Chcem zabezpečiť, aby vedeli mladí ľudia, čo spôsobuje tabak ich zdraviu. Chcel by som posilniť výstrahy, zdravotné výstrahy na baličkoch cigariet a zredukovať obsah prídavných látok, ako sú os- hm, prídavky, ktoré spôsobujú sladký dym alebo príjemný aromatický dym. Mnohé vlády e, sa rozhodli vydať podobnou cestou v oblasti tabaku. Vízia pre smernicu o tabakových výrobkoch je, aby sa začala s prácou na revízii budúci rok. Spolieham sa aj na prácu tohto výboru a na prácu parlamentu ako celku. Zdieľam obavy parlamentu, aby sme sa poučili z pandémie H1N1 a aby sme zvýšili bezpečnosť eh, v tejto oblasti. Chcel by som do konca roka predložiť balíček, ktorý reviduje prípravu na pandémiu na celoeurópskej úrovni a ktorý zlepšuje dopad na zdravotné dôsledky. Čo sa týka tohto návrhu, pripomienkové konanie beží do konca tohto mesiaca. Ctení poslanci si sú iste vedomí, že vízia pre smernicu o klinických skúškach som predložil na rok 2012. Klinický výskum v EÚ je v kríze a mnohé skúšky, klinické skúšky sa neuskutočnili a o veľké percento klesol počet vykonaných klinických skúšok za ostatné obdobie. Klinický výskum by však mal zostať v Európe, mal by sa vykonávať v Európe. Je to zásadné pre to, aby pacienti mali dostupné mnohé nové druhy liečby koncepčný dokument pre pripomienkové konanie, kde sú podrobné námety na skoncipovanie tohto dokumentu, už je na svete. Informovanosť o med- medicínskych výrobkoch je pre mňa ďalším dôležitým cieľom. V záujme pacientov je, aby sa dozvedeli čo najviac o svojej chorobe a o možnostiach liečby, vrátane farmakologickej liečby. Pacienti majú právo na získanie týchto informácií a navyše musia mať prístup k spoľahlivým informáciám. Príslušné orgány by mali fungovať ako filter medzi tými, ktorí majú licenciu na predaj um, medicínskych výrobkov na trhu a spotrebiteľmi liekov, užívateľmi liekov. Komisia zrevidovala isté právne normy, ktoré budú modifikované podľa tohto prístupu, ktorý som načrtol. Európa má celkom dobrý regulačný rámec pre medicínske prístroje. Mal by sa však ešte zdokonaliť, aby zabezpečil bezpečnosť, bezpečie pacientov. V roku 2012 komisia navrhne, aby sa prepracovalo znenie smernice o medicínskych prístrojoch. Kľúčové prvky sme diskutovali o konferencii o inovácii medicínskych technológií a Európsky parlament sa tiež zúčastnil na tejto konferencii. Zdravie spotrebiteľov v Európe závisí aj od toho, aké bezpečné sú potraviny v Európe. To znamená, že živočišná výroba musí byť kvalitná, vykonávaná podľa osvedčených praktík. Máme novú stratégiu na životnú pohodu zvierat. Takisto by sa mala završiť do roku 2012 a mali by sme mať európsku sieť referenčných centier v rámci tejto stratégie a zvažujeme všetky návrhy, ktoré prispejú k tomuto cieľu. Ďalšie aktivity, ktoré sa týkajú presadzovanie zákonov v praxi a ich harmonizácie sa tiež očakávajú. Iste viete, že komisia skoro predloží zákon o zdraví zvierat e, a to prvý formálny návrh sa očakáva budúci rok. Tento zákon bude vychádzať z princípu, že prevencia je lepšia ako liečba a zdôrazní prepojenie medzi zdravím životného prostredia zvierat a ľudí. Čo sa týka e, spoločenských zvierat, v roku 2010 sme dosiahli dohodu vďaka zapojeniu pani De Brun do návrhu na prepracovanie príslušných právnych predpisov. Pri farmakológii sme si uvedomili, že veterinárna medicína má isté medzery a aj legislatíva nie je dostatočná, preto sme predložili návrh na rok 2012, ktorý má zvýšiť dostupnosť eh, veterinárnych eh, farmakologických prípravkov. Zrevidujeme a skonsolidujeme náš konsolidovaný prístup v tejto oblasti a inšpekčné poplatky, kontroly z výškových stopových množstiev veterinárnych látok a ďalšie veci sa na ne zameria pozornosť, ako aj na iné záležitosti. Takisto si plánujeme zrevidovať balíček zákonov, ktoré sa týkajú hygieny a epidemiológie. Myslím si, že harmonizovaná Aplikácia zahrňa zjednodušené postupy, prechodné opatrenia a takisto aj prvky inšpekcie mesa. Európa napreduje aj v ďalších oblastiach legislatívy. Vykorenili sme mnohé choroby v Európskej únii vďaka e, prísnym opatreniam. A druhá cestovná mapa pre chorobu TSE e a BSE nerobí žiadne kompromisy ani v oblasti zdravia ľudí, ani v oblasti zdravia zvierat. Komisia navrhla, že čo sa týka dobytka, mala by sa zrevidovať testovanie na BSE a parlament má práve na stoloch e, túto právnu normu a skúmajú. Musím objasniť, že všetky podmienky, ktoré predpisuje veda a všetky e, kontrolné opatrenia ešte musia byť v praxi uplatnené, kým sa príjmú pozmenujúce návrhy. Európsky parlament má, pa, má spravodajkyňu pani Dagmaru Beren, Berensovu a tá predložila isté informácie o týchto chorobách včera. Čo sa týka nového plánu, zviera, plánu zdravia plodín, súvisí s poľnohospodárstvom a so škodcami. V tejto oblasti takisto budeme intenzívne pracovať. Ešte zostáva niekoľko vecí, ktoré spadajú pod e, pôsobnosť tohto výboru. Čo sa týka pestovania geneticky modifikovaných rastlín, je tu správa pani Lepáš a niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložil práve tento výbor. Myslím si, že ešte treba skvalitniť tieto e, návrhy a odôvodniť e, náležité okolnosti. Myslím si, že netreba sa zameriavať len na nežiaduce uh, dopady geneticky modifikovaných rastlín na zdravie, ale aj na ďalšie aspekty uh, týchto geneticky modifikovaných plodín. Myslím si, že tento návrh uh, dáva členským štátom právo vybrať si nepestovať geneticky modifikované rastliny na ich území, je to právo voľby, ale zároveň tu existujú povinnosti a reštriktívne opatrenia v súčasnej legislatíve. K tomuto návrhu správy budú prijaté ešte pozmeňujúce opatrenia a ubezpečujem vás, že komisia bude pozorne načúvať, o čo ide v predložených pozmeňujúcich návrhoch, najmä v tých, ktoré odražajú názory poslancov výboru ENVY. A budeme pracovať v úzkej súčinnosti pri tvorbe tejto legislatívy, až do jej završenia. Čo sa týka eh, informácií pre spotrebiteľov, tu je spravodajkyňou pani Somerova. My myslím, že prichádzame ku kľúčovej fáze legislatívneho procesu. Som si istý, že i parlament, i rada urobia maximum úsilia, aby dosiahli vzájomne priateľnú dohodu. Som ochotný podporovať takúto dohodu, aby sa pri druhom čítaní dospelo k dohode. Komisia mm, podporuje stanovisko parlamentu v prvom čítaní, ktoré sa týka uvádzaniu vyživovej hodnoty a prednej výraznej strany balení. Myslím si, že takéto návrhy sa napokon príjmu a záverečný návrh zabezpečí vysokú úroveň ochrany pre spotrebiteľov bez toho, že by na producentov potravín uvalil e, administratívne bremena. Pred záverom by som spomenul veľmi zaujímavú iniciatívu, ktorá môže byť mimoriadne pútava pre niektorých členov tohto výboru. Inovačné partnerstvo v oblasti pre stratégiu do roku 2020. Celkové partnerstvo zvýši zdravie a predlží strednú dĺžku života ľudí do roku 2020, takže občania budú mať možnosť viesť zdravší a aktívnejší život, zlepší sa tým trvalá udržateľnosť a integrujú sa sociálne systémy sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva, pričom sa zainkorporujú aj nové služby. Takáto inovácia bude jedným z kľúčov úspechu Myslíme si, že nákladová efektívnosť a inovatívnosť nám pomôže čeliť výzvam starnu- starnutia populácie. Myslím si, že pôvodné, pôvodné konzultácie o tomto konkrétnom partnerstve prilákali viac ako 500 rôznych príspevkov a námetov a trvalá udržateľnosť zdravotníckých systémov sa ukázala byť kľúčovou, keď Európa čelí rozpočtovým obmedzeniam. Aby sme zabezpečili finančnú trvalú udržateľnosť zdravotníckého systému, treba sa zamerať na podporu zdravia, prevenciu chorôb, aby sme zvýšili počet ľudí, ktoré ľudia žijú v plnom zdraví. Na to potrebujeme zdroje, aby sme zlepšili zdravie populácie, bez toho, aby sme zvýšili rozpočty na zdravotníctvo. Mali by sme využiť každú príležitosť, ktorú nám používa ponúka stratégia Európa do roku 2020 20. Univerzalitu, dostupnosť kvalitnej zdravotníckej starostlivosti, rovnosť a solidaritu. Toto sú piliere, na ktorých stoja európske zdravotnícke systémy. Členské štáty by mali zdôrazniť tému zdravia v rámci národných reformných programoch a podpora parlamentu pri riešení týchto pro- problémov bude viac než vítaná. Vážený pán predsedajúci, ctení poslanci, verím, že hráte kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní toho, že práca inštitúcií je vždy adresná a vždy sa obracia na to najdôležitejšie pre našich spotrebiteľov a občanov. Naše spoločné aktivity e, zabezpečia lepšiu kvalitu života našich občanov. Teším sa na vypočutie si názorov tohto výboru a odpovede na vaše otázky. Ďakujem za pozornosť. Uh, is... Bol to veľký potlesk od čeho nášho výboru, to nebýva pravidlom, keď sa stretávame takto s komisármi. Ďakujem pekne, pán komisár Dali, za to, že ste prišli medzi nás a načrtli ste také, také množstvo tém, Niektoré sú zložité, to je nám známe. Niektoré sú skôr také jednoduchšie a koncenzuálne. Máme tu veľa žiadostí o vystúpenie, konkrétne 23, čo je, tak povediac, nemožné stihnúť do štvrtej, takže budem musieť veľmi prísny, dám každému dve minúty a potom vás budem musieť vypnúť, takže skúste byť stručný, aby čo najviac kolegyň kolegom mohlo vystúpiť. Ako prvý Peter Líze. Ďakujem. Ďakujem komisárovi Dalimu za jeho príspevok, ako aj za spoluprácu e, za podobu viac než jedného roka. E, pred e, potvrdením komisie pri vypočutí ste spomenuli, že budete podporovať iniciatívu na tému nezávislé organizácie pacientov. Ako teda je možné zabezpečiť, aby boli takéto organizácie nezávislé od farmaceutických e, organizácií, ako ich možno podporiť, aby svoju prácu odvádzali čo najlepšie v zmysle pacientov. Zaujímalo by ma, aké konkrétne kroky možno očakávať v najbližších e, dňoch alebo mesiacoch. Druhá otázka je, ako bude pokračovať e, E, ďalší vývoj v e, oblasti novel food, teda nových potravín. Myslím si, že zostáva skutočnosťou, že e, mnoho že existuje určitá časť, kde sme sa dokázali dohodnúť pomerne jednoducho, ale správa Európskej komisie z oktobra minulého roka E, zavádza aj určité povinnosti voči e, niektorým e, inštitúciám, takže zaujímalo by ma, či komisia predloží dva návrhy, sú tam určité úvahy o tom, alebo existuje nejaký časový harmonogram. Ďakujem. Takže ja musím navrhnúť, aby každý mal iba 1,5 minúty k dispozícii. Nech sa páči, ďalší rečník. Ďakujem pekne. Ja som sa chcela spýtať na klonovanie, takže e, to by som načetla ako tému, čo sa deje v tejto oblasti. A veľa sa hovorí o tom, že sa niečo udeje so, so smernicou kozmetických prípravkov. Údajne sa tu zmenila lehota. Mohli ste nám povedať, čo plánuje vykonať komisia alebo plánuje nevykonať. No a potom e, balík, ktorý sa týka hygieny mesa. Mali sme tu balík pred niekoľkými týždňami, bolo to vlastne pred Vianocami a povedali sme veľmi jasne, že my chceme, aby tam boli vykonávané inšpekcie a dôležité je, aby čokoľvek spraví eh, komisia, aby tam boli nezávislé eh, komisie, ktoré to budú posudovať Ďalší rečník. Eh, Ďakujem, pán predseda. Chcela by som podporiť hlavne, chcela by som teda spomenúť jednu tému. Chcela by som spomenúť prozbu občanov. Neviem, či sa ostatným vodí tak ako mne, ale je mnoho dotazov týkajúcich e, sa pôvodných e, liekov na rastlinnej e, báze. Dostali sme obrovské množstvo dotazov cez Facebook, cez internet a keď sa tým bližšie zaoberáme, tak konštatujeme, že tu existuje akýsi autor tejto iniciatívy. 1. apríla E, e, vstúpila e, do platnosti, teda vstúpil do platnosti tento dokument, takže myslím si, že by bolo potrebné odstrániť jedno kliše, ktoré tu platí v súvislosti s týmito liekmi na rastlinnej báze. v dôsledku tohoto veľkého počtu ustanovení e, vznikla taká situácia, že občania e, sú veľmi zneistení. My budeme musieť odviezť ešte veľký kus práce, aby sme upokojili občanov a občania sa dostali k týmto liekom. Ďakujem pekne. Mám takú krátku otázku, ktorá sa týka financovania. V našom volebnom okrsku máme viacero veľmi dobrých programov, ktoré vychádzajú z Life Plus. Pán komisár navrhol, že doplní ešte niekoľko inovačných nástrojov do viacročného finančného rámca. Vedeli by ste nám povedať, aké nástroje to budú a aké sú vaše predstavy, ako by mohli získať aj e, súkromné prostriedky. Ďakujem pekne. Teraz pani Satu Hasi. Much, Ďakujem pekne, pán predseda. Aj mňa veľmi zaujíma si vypočuť plány pána komisára, ktoré sa týkajú nových potravín. Aké sú vaše ďalšie kroky? Pochopila som správne, že v rámci existujúcej legislatívy musí tam byť e, povolovanie predtým, ako sa to dostane na trh, e, teda predtým, ako výrobky sklonovaných e, zvierat sa dostanú k k spotrebiteľom. No a teraz, čo sa týka očkovania proti prasacej chrípke, boli tu štáty Fínsko, Francúzsko a Švédsko, ktoré informovali o narkolepsii u detí po pandémii prasacej chrípky, respektíve po vakcinácii. A som trošku zmetená z toho, akú úlohu zohráva v tejto oblasti komisia, komisia mala riadiť, tak povediať, riziko, agentúra EMEA poskytne informáciu alebo stanovisko o povolovaní, ale konečné rozhodnutie má komisia. A doteraz to bolo tak, že komisia neprišla so žiadnym novým rozhodnutím o vakcinácií v prípade pandémii. Napríklad Fínsko okamžite skončilo eh, s očkovaním, keď sa preukázala narkolepsia. Ďakujem pekne. A ďalší rečník. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, že ste prišli a že ste nám objasnili plány komisie na tento rok a na rok 2012. Niektoré moje otázky uh, už položili moji predrečníci, ale ja by som e, rada poprosila pána komisára, či by mi mohol povedať, on sa vyjadril k dôležitým veciam, celému zoznamu smerníc a opatrení, ktoré komisia vykonala alebo završila. Ja sa chcem spýtať, čo budete robiť, aby ste odsledovali, čo sa deje v praxi s ďalšími právnymi úpravami, ktoré nevychádzajú zo spolurozhodovania, ale ktoré vychádzajú z vlastnej iniciatívy parlamentu, napríklad uznesenia, ktoré sa týkajú demencie Alzheimerovej choroby. Čo budete robiť, aby ste reagovali na iniciatívy parlamentu vo vašej oblasti, kde máte vy príslušnosť a pôsobnosť? Ďakujem. Ďakujem vám za otázku. Pani Kostet má slovo. Ďakujem za slovo. A ďakujem, pán komisár, za váš prejav. Naozaj máte atraktívny program na rok 2012. Tešíme sa na tie dôležité témy, ktoré budeme riešiť. Moja otázka sa týka záťažových skúšok vo Francúzsku, ktoré vykonávajú sprostredkovateľia. Vy ste spomenuli, že chcete posilniť farmakovigilanciu a tí, ktorí majú licencie, budú musieť splniť prísnejšie e, normy a kontroly. Myslím si, že to je jasné v oblasti procedurálnych postupov, čo sa bude robiť, ale aké legislatívne páky použijete, aby sa presadili tieto veci v praxi? A čo sa týka e, oznámenia komisie, ktoré malo byť v maji, ale už sa niekoľkokrát odložilo, chceli by sme vedieť, čo, ako nás budete informovať v blízkej budúcnosti o vašich ďalších krokoch, alebo kedy budete písomne, kedy budeme mať k dispozícii písomne to, čo ste nám dnes povedali, vážený pán komisár. Ja sa zaujímam otázku životnej pohody zvierat, dobrého zdravotného stavu zvierat. Teraz má Európa dokument nazývaný Cestovná mapa pre dobre životné podmienky zvierat. Tešíme sa na konkrétne návrhy a legislatívne iniciatívy, ale mne sa zdá, že sa nič v praxi nedeje. Možno by ste nám mohli povedať, čo očakávate od týchto dokumentov, návrhov a námetov tento rok a aké sú konkrétne veci v oblasti prepravy zvierat, pretože už v roku 2005 komisár Capriano stanovil, že do konca jeho funkčného obdobia sa to zlepší. Potom ďalšia následná komisárka nám ubezpečila, že v oblasti prepravy zvierat sa veci zlepšia a ešte stále sa nič nezmenilo. Podľa mňa by sme eh, sa nemali počúvať len o tom, že potrebujeme viac práv, viac hodnotení dopadu, že to musia členské štáty lepšie presadzovať v praxi. Neviem, či musíme čakať na ďalšie správy, na ďalšie legislatívy, ktoré by sa mali prijať čo najskôr. Ako sa to odráža v praxi? Ďakujem, hovorí predsedajúci. Teraz má slovo ďalší rečník, ktorý ďakuje pánu e, komisárovi, je to pán Gebrandy. Moja otázka sa týka zákona o dobrých životných podmienkach zvierat. Budúci rok ste, e, prídete s mnohými námetmi týkajúcimi sa prevencie, lepšej liečby a budete e, sprísňovať veterinárne lieky a dostupnosť veterinárnych liečiv. Moja otázka sa týka ani nie tak veterinárnych liečiv ako antibiotík, pretože je to zvyšujúci sa, intenzívnejší čoraz problém, že ľudia sú odolnejší voči antibiotikám, pretože ich v, v sektore poľnohospodárstva používajú poľnohospodári príveľmi. Čo urobíme na celoeurópskej úrovni? Sú tu prísne pravidlá pri používaní antibiotík v poľnohospodárstve? Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Teraz ďalším rečníkom bude Teodor Oskulakakis. Ďakujem za slovo a ďakujem pán komisár za vašu prezentáciu, hovorí pán Skilakakis. Ja by som tiež rád ďalej si prediskutoval tému antibiotík. Máme 400 tisíc pacientov, ktorí trpia tým, že sú postihnutí infekciami a zároveň odolní proti všetkým antibiotikám, ktoré sú dostupné v Únii. E, nadmerné zneužívanie až antibiotík nie len v oblasti živočišnej výroby, ale aj v oblasti ľudského zdravia v mnohých členských štátoch a pozorujeme to aj v nečlenských štátoch EÚ. A ďalším problémom, že nemáme dostatočný výskum v oblasti nových antibiotík, vývoja nových antibiotík. Situácia sa postupne zhoršuje z roka na rok. To vidíme a vidíme, že prichádza nebezpečenstvo a nevieme ani vylúčiť, že sa stane e, obrovský problém porovna, porovnateľný s Fukushimou, taký superodolný kmeň antibiotík, proti ktorému nebudeme mať lieku. A ja viem, že je tu princíp subsidiarity, ale zmluva o Európskej únii, článok 168, stanovuje, že veľmi dôležité problémy, ktoré majú cezhraničný charakter, sa môžu riešiť aj na celoeurópskej úrovni. Čo navrhujete v tejto veci? Ďakujem, hovorí pán predseda. Teraz pani eh, Rodbierntova. Vítam pána komisára. Je, naše stretnutia boli trošku zatienené e, aktuálnymi udalosťami v danom čase, preto by som rada teraz položila konkrétnu otázku. Čo urobíte v oblasti nových potravín, klonovania, či predložíte legislatívny návrh a ak nie, či predložíte samostatný legislatívny návrh ku klonovaniu. Ak nie, prečo nie, prosím odpovedzte. A potom aj možnosti vysledovateľnosti spermy zvierat pochádzajúcich z klonovaných zvierat, či budete v tejto oblasti niečo robiť, či aspoň sa bude označovať takýto reťazec, ktorý pochádza z klonovaných zvierat, ich potomstva a ktorý súvisí aj s novými potravinami, ja viem, že hovorím veľmi rýchlo, keď hovorím po anglicky. E, a tak sa vrátim ku legislatíve súvisiacej s kozmetickými výrobkami, o ktorej hovorila aj moja predrečníčka. Myslím si, že to rozčuluje mnohých ľudí, keď posledné prepracovanie legislatívy e, je síce záväzné, ale mohli by ste nám potvrdiť, že nie, nie sú tam žiadne medzery v zákone e, a že dodržíme lehoty, ktoré sú stanovené pre túto právnu úpravu. Ďakujem vám. Nasledujúcim Nasledujúcou rečničkou je pani Kohlin Lepáš. Ďakujeme vám, pán predseda, e, za slovo. Ja súhlasím s tým, čo povedala Dagmar, najmä v sklonovaním. Si myslím, že to je urgentná záležitosť. Myslím si, že klonovanie vzbudzuje obavy v Európe, že spotrebitelia sa pýtajú, odkiaľ pochádza meso, ktoré kupujú, či z klonovaných zvierat alebo nie. Mali by sme im vyjasniť situáciu nejaký právnou úpravou, ktorá sa týka geneticky modifikovaných organizmov. Ja som k dispozícii, pán komisár, ako správodajkynia, pozhovorať sa s vami o tom, ako by sa ešte lep, ďala, ďala, dala zlepšiť situácia v tejto oblasti, pretože v súčasnosti máme správu v environmentálnom výbore, ale všetko sa dá ešte zlepšiť. Nikto nespochybňuje agentúru EFSA, ale potrebujeme ešte ďalej posúdiť environmentálne dopady ďalších látok, napríklad pesticídov. A to ma privádza k mojej tretej otázke, kedy začneme s usmerneniami v oblasti zdravotníctva a životného prostredia, ktoré sa budú týkať geneticky modifikovaných organizmov a som rada, že sa venujete už teraz tejto téme, ale ešte potrebujeme nadväzné ďalšie kroky, pretože potrebujeme zásady porovnateľnosti bezpečnosti, bezpečia týchto organizmov geneticky modifikovaných, porovnanie s inými rastlinami a zvieratami, takže by sme mali mať vyvážený prístup, aj vedci by sa mali vyjadriť a mali by sme EFSE eh, dôverovať. Ďalším, ďalšou rečničkou je pani Pietikainen. Rada by som sa pridala k mojim kolegom, ktorí sú zvedaví na to, čo sa bude robiť v oblasti nových potravín, klonovania zvierat, ich potomstva, vysledovateľnosti e, takýchto klonovaných zvierat, potomstva a produktov z nich. A ja sa pripájam k tomu, že to je naliehavá urgentná otázka, ktorú by sme mali riešiť na celoeurópskej úrovni. Moja druhá otázka sa týka vašich plánov napredovania s definovaním liečiva na celoeurópskej úrovni, či, či ste urobili ďalšie kroky v tejto definícii liečiva. Ďalšia otázka je čo, oblasť životnej pohody zvierat, aký máte harmonogram, aký máte plán a čo sa týka registra spoločenských zvierat. Budete sa venovať aj tomuto? Ďakujem. Ďalším rečníkom. Ďakujem za slovo, vážený pán komisár Dali. Ďakujem vám, že ste prišli. Budem hovoriť o DHA e, a o uznesení, ktorú, ktoré sme prijali minulý týždeň. Bolo to kontroverzne uznesenie k tejto kyseline DHA a myslím si, že väčšinu, ktorú sme potrebovali, sme nedosiahli. Nie je to len konkrétny problém, ale aj všeobecný problém, keď pri e, umelom mlieku používame na označeniach isté druhy reklamy a uvádzame zložky tohto umelého mlieka. Myslím si, že by sme sa mali postaviť za najlepšie záujmy detí mm, a rodičov týchto detí a súvisí to s informáciami uvádzaných na potravinách vo všeobecnosti. Vieme, že tu je veľký priemyselný sektor, ktorý vyrába potraviny. Mimovládne organizácie nesmieme ponechať samotné v boji proti týmto korporáciám. Čo vy urobíte, aby ste zabezpečili, že celoeurópska legislatíva bude v záujme detí a nie v záujme výrobcov týchto umelých mliek práškových? Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár. Niektoré otázky už boli položené, pretože by som hovoril, chcel hovoriť len o jednom bode, vzhľadom na krátkosť času. Ide o e, výber riaditeľa agentúry e, pre e, lieky. Konštatujeme, že mnohí členovia E, výkonnej e, rady sú zároveň e, majú záujem o tento post a to nepovažujeme za správne. Je potrebné postarať sa o predpisy, ktoré by zaručili transparentnosť a ktoré by zabránili tomu, aby neexistovali také priame prechody medzi tými, ktorí vyberajú a tými, ktorí sú zvolení. Ďakujem. Máme ešte 6 ďalších e, príspevkov, e, takže vypočujeme si ešte ďalšie a potom e, e, môžete zhrnúť vašu odpoveď ku všetkým otázkam. Ďakujem pekne. Najprv by som chcel pogratulovať pánovi komisárovi za jeho ododlanie a za jeho plány v oblasti nielen verejného zdravia a ochrany spotrebiteľov. Mám dve otázky, ak dovolíte. Potom aj takú tretiu, ale to už vlastne položili predrečníci. Najprv by som požiadal viacej informácií o iniciatíve v súvislosti s prenosnými chorobami. Myslím si, že je dôležité sa zaoberať efektívnym spôsobom cezhraničnými eh, ohrozeniami zdravia, že bolo by dobre, keby ste nám niečo viac tomu povedali. Druhá vec je, že by som chcel pogratulovať tomu, že sa rozhodli, že chcete revidovať smernicu o klinických testoch. V súčasnosti totižto sú tam prekážky pre inovácie a nezabezpečuje sa dostatočná podpora. V niektorých členských štátoch klinické testy fungujú dobre, ale najväčšie problémy, ktoré tam sú, sa týkajú multinárodných e, testov, lebo tie postupy, ktoré sú tam, administratívne postupy a pravidlá sú zložité. A čo plánujete vykonať v tejto oblasti, aby sa to zlepšilo? No a výbor IMCO sa zaoberal informáciám pre pacientov a spolu s pani Groste sme sa tým zaoberali a zaujímalo ma, ako by ste chceli riešiť tento problém, ktorý tam je, v súvislosti s osmernicou, ktorá nie je ešte schválená. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz Osa Westlund. Ďakujem pekne. Myslím si, že v rámci Európskej únie únii je zákaz predávať ryby s vysokým obsahom dioxínov. Švédsko a Fínsko majú z tohoto výnimku a v týchto dvoch štátoch je teda povolené predávať ryby, ktoré obsahujú príliš veľa dioxínu, to e, ryby z Baltického mora. Švedská vláda požiadala o predlženie tejto výnimky, Európska komisia s tým sú, súhlasí. Sú tam dve podmienky, ktoré sú prepojené s touto výnimkou. Poprvé je nutné informovať e, spotrebiteľov, aby vedeli, že nemôžu e, zjesť veľa tých rýb, nemali veľa dioxínov. Toto je veľmi dôležité, je nutné to upozorňovať že dnes vieme, že napriek tomu, že sa už 10 ročia o tom informovalo, tí sú to tisícky detí, ktoré jednoducho obs- e, zjedia príliš veľa dioxínov. Sú tu zákazy exportu takýchto rýb, ale vieme, že k tomu dochádza. Napríklad pred týždňom sa zistilo, že niekoľko 100 kg rýb sa vyviezlo do Francúzska, išlo práve o takéto ryby. Chce komisia aj naďalej povolovať Švédsku túto výnimku? Ďakujem pekne. No, Ďakujem pekne, Karl Schlüter. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel spýtať, či viete potvrdiť, že žiadne medzery, žiadne diery, žiadne výnimky, ktoré sa týkajú batéria zákazov roku 2012 a zákaz pre všetkých, ktorí to nebudú implementovať. A potom sa týka kozmetík, žiadnej z legislatívnej diery, je tam legislatívna lehota a potom sa to zakáže. Viete to, dokážete to potvrdiť? A potom, čo sa týka radioaktivity v potravinách, je nezmyselné, že Euratom to využíva. Ak teda dochádza k úniku radioaktívneho materiálu, by to mal riešiť DG Sanko, príslušná, tam príslušné možnosti je nutné upraviť právny základ a nemal by to riešiť Eurátom. A potom prevozí zvierat, nemôžeme už viacej čakať a je dôležité e, si uvedomiť, že všetky členské štáty vnikov Malty porušujú pravidlá, každý vlastne porušuje tie nariadenia, mohli by ste zabezpečiť to, aby to bolo plne implementované a aby ste potrestali tých, ktorí to nedržiavajú. Ďakujem pekne. Thank you. I don't know whether your son was fully agreeing with you. Or... Ďakujem pekne. No, neviem, aký bol názor vášho syna na to, ale dobre, pochopili sme, čo išlo. A teraz Horst Schnellhardt. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Stratégia e, pre zdravie na roky 2012 a 2013 je, myslím si, dobre implementovaná v Európskej únii a vykazuje dobré výsledky. Komisia e, má nové oznámenie týkajúce e, sa druhé e, časti tejto stratégie. Mohli by ste nám k tomu niečo povedať? A ďalší bod. Hovorí sa stále o nákladoch na úradné kontroly. Existujú tu veľké diferencie v jednotlivých krajinách. Ja by som považoval za nutné, aby sme čo najrychlejšie sa dopracovali k úprave, aby nedochádzalo k skresleniu hospodárskej súťaže. E, ďalej k úradným e, kontrolám mesa. Ja si myslím, že ťažisko by malo byť zamerané predovšetkým na nové e, metódy. Plánuje niečo podobné komisia, ako ďaleko sa dostala dnes sa hovorilo aj o tom, aké ťažké je e, zistiť e, alebo stanoviť proste e, odolnosť niektorých látok. Komisia by mala urobiť všetko preto, aby sa tá situácia zmenila, aby sme nerobili nesprávne rozhodnutia. Posledný bod, pokiaľ ide o dioxín. Hovorili ste o tom, že chcete skúmať e, možnosť e, kontrol výskytu dioxínu. Ako ďaleko ste sa v tejto otázke dostali? Kryton Arzenis, ďakujem pekne. Pán komisár, boli tu viaceré škandály týkajúce sa EFSA, ktoré podkopali jej serióznosť. Je to všetko známe. Dôležité je posilniť nezávislosť tohoto orgánu. Potom to boli škandály, ktoré stýkajú týkajú EMEI a ide tu o legislatívu, ktorá sa týka farmakologického priemyslu. Vieme, že sú tam kandidáti, ktorí by mali byť členom riadiacich orgánov, sú tam stále určité problémy, a ovplyvňuje to náš každodenný život. Ako to chcete riešiť? Ako chcete zabezpečiť to, aby táto agentúra začala konať správne? A druhá otázka sa týka Japonska. V súčasnosti 12 prefektúrach je nutné vykonávať testy potravín predtým, ako sa vyviezú do Európy v súvislosti s tým jadrovou nehodou chcete vykonať nejaké ďalšie opatrenia, ktoré by sa týkali ostatných prefektúr? Ďakujem pekne a poslednú otázku položí pán Vittorio Prodi. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár. Ja som tiež chcel naniesť problém ktorý sa týka farmakovigilancie a rezistencie antibiotík. Čo bude komisár urobiť? E, čo bude komisár robiť? Bude stimulovať výskum? Budeme e, mať nové antibiotika? A ďalšia vec, na ktorú sa chcem spýtať, je tabak. Veľmi správne ste zdôraznili toxicitu, ktorá veľmi súvisí s tým, ako človek požíva tabak, čiže či inhaláciou alebo inými spôsobmi, ktoré tiež existujú pri tabaku, napríklad žúvanie alebo vkladanie si tabaku pod jazyk. A ďalšia vec, stále viac sa šíria rôzne alergie a preto je treba riešiť aj súvislosť s imunitným systémom. Pripravujete niečo ako komisia v tomto smere? Vittorio Prodi sa spýtal, ako to vyzerá so situáciou, keď e, má e, niekto e, jazyk, teda tabak pod jazykom, ako je to so šnupaním tabaku. Otázka sa týkala aj inhalovania tabaku. Okrem toho bol schválený zákon o e, vitamínoch a mineráloch. Do roku 2009 ste chceli fixovať maximálne hodnoty. Medzičasom máme apríl 2011. E, pristúpi k tomu teda ešte niečo ďalšie, alebo v čom spočívajú problémy? Pán, komisár, bolo vám položených mnoho otázok. Pevne verím, že a čo najviac ich zodpovediete. Bolo asi prvá zaujímavé sa vypočuť, čo zaujímavé naši členov, aké majú obavy. Nech sa páči, máte teraz príležitosť odpovedať. Ďakujem pekne. Musím skutočne povedať, že to bolo veľmi zaujímavé si vypočuť všetky tieto názory a môžem vás ubezpečiť, že takýto typ diskusie nám veľmi pomáha v rámci orientovania sa, aby sme vedeli, aké sú priority parlamentu. To znamená, že musíme mať, alebo chceme mať pocit, aký je názor parlamentu a aké sú jeho priority, ktoré oni chcú zabezpečiť v rámci implementácie programov, na ktorých by sme mali pracovať. Chcel by som skutočne oceniť vašu disciplínu. Chcem vám pokratulovať pán predseda, že bola takáto veľká disciplína ohľadne času. Pokúsim sa okomentovať tie témy, ktoré boli načrtnuté Najprv, čo sa týka organizácie pacientov a rozpočtov a čo sa týka nezávislosti. Akým spôsobom chceme vyriešiť túto zložitú situáciu a ako zabezpečiť nezávislosť organizácií, organizácií zastupujúcich pacientov, máme aj organizácie na ochranu spotrebiteľa a zároveň ako e, riešiť tú zložitú situáciu v rámci rozpočtových prostriedkov to je to, čo zažívame aktuálne. A musím povedať, že je to skutočne zložitý problém. Ako som prislúbil počas môjho vypočutia, ako to povedal Peto, sme sa nad tým zamýšľali, nad istými novými spôsobmi, ako zabezpečiť financovanie týchto organizácií pacientov bez toho, aby sa podkopala ich nezávislosť. Hľadali sme nejaké riešenia, samozrejme sú tam isté veci, ktoré sa týkajú finančných nariadení, ktoré platia pre inštitúcie. Samozrejme to musíme tiež zohľadniť a musím povedať, že nie je to vôbec jednoduché, ak chceme zabezpečiť, aby tam neboli žiadne komerčné subvencie pre tieto organizácie, tak je to zložitá situácia z hľadiska rozpočtov, no ale snažíme sa hľadať isté riešenie. Možno by sa podarilo vytvoriť istý typ fondu, kde boli aj súkromné prostriedky, kde by sa filtrovalo medzi poskytovateľmi prostriedkov a príjimateľmi to je to, kde sa my vidíme, ako, ako kde sa snažíme zosúľadiť obidve stránky tej veci. No a teraz ďalšia téma, nové potraviny a klonovanie. Môžem vám, vás ubezpečiť, že toto je urgentná téma pre nás. Myslím si, že z hľadiska kredibility inštitúcií a z hľadiska kredibility Európskej únie eh, je dôležité, aby sme konali rýchlo. Hmm. Čo sa týka revízie a smernice o nových potravinách, tak sa to natiahlo. Celkovo to bola dobrá vec, bola tam veľká zhoda svojho času. A myslím si, že sa nám nepodarilo rozšíriť naše nariadenia, ktoré sa týka klonovaných zvierat. Tak čo by som ja chcel? Ja by som chcel spraviť krok vpred, aby sa čo najskôr prezentoval nový legislatívny balík, ktorý by sa týkal teda smernice o nových potravinách, aby sme začali pracovať, ako som slúbil už v minulosti, aby sme prišli s legislatívnym návrhom v rámci istého časového rámca, o čom sme už vlastne diskutovali, počas smierovacieho konania. Aby sme čo najrychlejšie riešili oblasť klonovania. Ja by som chcel na tom pracovať s vami. Ja som vlastne už povedal výboru pre polnohospodárstvo, a tu môžem potvrdiť to isté, že ja chcem spolupracovať s parlamentom, aby som zabezpečil to, aby sme išli smerom k rýchlemu riešeniu týchto problémov. Ja by som bol nerád, aby vzniklo nejaké podozrenie, že sa snažím obísť túto otázku klonovanie klonovania tým, že sa budeme zameriavať na otázku nových potravín. Ide o to, že máme tu smernicu o nových potravinách, je to odsúhlasené, ešte to nie je úplne ukončené, takže skúsme to celé ukončiť. Ja by som chcel to, sa k tomu zaviazať, že budeme riešiť aj otázku klonovania. Som ochotný to riešiť, takže hovoríme o týchto témach a hľadajme nejakú spoločnú cestu vpred, ale dôležité, aby sa to vyriešilo čo najrychlejšie, teda do konca tohoto roku, aspoň čo najviac. Chcem skutočne, aby sme rýchlo postúpili ďalej, lebo mám pocit, že to skutočne dlhujeme našim európskym občanom. No a čo sa týka smernice o kozmetických výrobkoch a čo sa týka lehôd a tak ďalej. Myslím si, že jedna z vecí, ktoré musíme urýchliť, je to, že časové rámce a prechodné obdobia sú na to, aby sa čo najskôr všetci na to pripravili. Myslím si, že toto sa týka každej legislatívy, lebo ak neustále iba predlžujeme lehoty, tak vlastne strácame kredibilitu v rámci akékoľvek legislatívy, na ktorej pracujeme. Toto sa týka samozrejme aj legislatívy o o rastlinných liečivách. Takže začneme toto témou. Tam bolo prechodné obdobie 7 rokov tieto rastlinné liečiva. To znamená, všetci výrobcovia týchto typov liečiv mali možnosť zaregistrovať svoje výrobky. No a ten systém registrácie, ten proces registrácie bol vlastne uľahčený. Bolo to bolo to spravené skutočne tak, aby sa to dalo čo najlepšie využívať. No a boli to čo sa týka tradičnej medicíny, ktorá sa využila 30 rokov, aj tu bolo možné zaregistrovať bez akýchkoľvek doratočných posúdení. Ten problém, ktorý tam je, že mnohí výrobcovia skutočne na poslednú chvíľu si potom uvedomia, že si nezaregistrovali svoje výrobky, nevykonali žiadne kroky a potom zrazu chcú rýchlo predlžiť tú lehotu, čo nie je možné. My sme vyšli v ústrety, lehota vypršala, ale prvého štvrtý a jednoducho takto je. No a čo sa týka kozmetického sektoru, my chceme zabezpečiť to, čo nám hovorí vlastne legislatíva. Legislatíva predsa povedala, že je tam zákaz testovania, ako iste viete, je to v platnosti, potom tam bude zákaz marketingu, je tam ešte niekoľko mesiacov času a komisia v rámci legislatívy požadovala, aby sa vypracovala správa o testovacích procesoch tu išlo o to, aby parlament a rada zistili, aká je vlastne situácia pre alternatívach, ktoré sa zatiaľ našli. V súčasnosti pracujeme na tomto a túto správu predložíme a respektíve zapracujeme do legislatíve. Do legislatívy, tak ako sa to navrhovalo. Samozrejme, túto vec najprv musíme prezentovať parlamentu a rade na posúdenie. No a čo sa týka klietok, ja som na rade povedal, že nepredlžíme lehotu, ale musím s vami zdieľať moje obavy. Ja som sa pýtal rady, aby im poskytli informácie o situácie v oblasti súladu s týmto nariadením. A ja som to zopakoval vlastne už dvakrát v tomto roku Zatiaľ 8 členských štátov nám neposkytlo informácie o tom, aká je aktuálna situácia pri v oblasti súladu v ich regiónoch. No a ešte si viete predstaviť, že na výbore pre polnospodárstvo sa ma pýtali, aký je môj plán B a ja som hovoril o tom, že čo je možné robiť. Bez na to, ako sa rozhodneme, musíme sa opierať o fakty, musíme sa opierať o skutočnosť, ktorú máme v Európe. Vieme, že je tam aj určitá možnosť a je tu 85 miliónov vajec denne, ktoré by neboli v súlade s legislatívou. 85 miliónov vajec denne, pre ktoré existuje trh, ktoré sa spotrebovajú, ktoré produkujú sliepky, ktoré sú krmené s tým krmivom, takže musíme si uvedomiť, aký to má vplyv to si musíme uvedomiť bez ohľadu na to, aké riešenie sa príjme. A vieme, že ten vplyv je tam veľmi veľký. Na druhej strane je dôležité, aby sme tu mali všeobecný koncept. Aby tie štáty, kde sa zabezpečil súhlas s legislatívou, tak tam tí polnospodári nemôžu byť nejako trestaní, len preto, že sú, oni, oni sú v súlade s legislatívou a potom sú štáty, kde nie sú v súlade s legislatívou. Takže dôležité je mať potrebné informácie na to, aby sme mali celkový obraz a aby sme videli, aký vplyv majú tie rozhodnutia, ktoré príjmame a potom sa na vás obrátim s návrhmi, ktoré by sa týkali toho, ako budeme konať ďalej. No a teraz, čo sa týka narkolepsie. V súčasnosti, keď tu bola notifikácia o tých zisteniach, špecificky vo Švédsku a v, vo Fínsku, potom aj vo Francúzsku boli nejaké prípady, my sme požiadali ECDC a oni pracujú na posudzovaní rizik týchto udalostí a aj EMEA sa tým zaoberá. To znamená, že sú tu tieto dve organizácie, ktoré pracujú na tejto téme a my čakáme na spätnú väzbu od nich. No a čo sa týka mediátora, to je problém. Mediátor, sprostredkovateľ. Je to problém s štátnymi orgánmi, ktoré povolujú liečivá. Je to vec, ktorou sa zaoberáme. Na poslednom zasadaní rady sme vedli diskusiu aj s francúzským ministrom, ktorý prezentoval situáciu vo Francúzsku v tejto oblasti. A keď sme počuli o tomto mediátorovi, ja som dal inštrukciu mojim ľuďom, aby sa vykonali záťažové testy, ktoré by sa týkali legislatívy o farmakovigilancii, ktorá bola prinárnom schválená. Ja som, ja som povedal to takto, že ak by teda už bola táto legislatíva platnosti, došlo by k tej udalosti s mediátorom, takže dôležité je zanalizovať tú situáciu a my sme prišli na tri veci, ktoré sú dôležité, takže je tam novoschválená legislatíva, ktorá ešte teda nie je uplatňovaná a zistili sme, že je nutné opraviť tri veci. Tu ide pre všetkým o to, aby sme mali európsky postup v prípade, že niečo sa stiahne v nejakom členskom štáte. Po druhé, musí tu byť povinnosť pre priemysel, aby odôvodnili, prečo sa to stiahne. Ten problém s tým mediátorom, tam bolo, dobrovoľ, tam bolo dobrovoľné stiahnutie z viacerých štátov, e, z viacerých štátov, týkalo sa to pre všetkým Francúzska. To, čo my teraz požadujeme, je, aby tam bola povinnosť pre priemysel, aby to vysvetlili, prečo stiahujú nejaké liečiva, prečo to dobrovoľne stiahujú. A potom tretia vec, zverejnenie zoznamu liečiv, ktoré podliehajú monitorovaniu potom, ako sa zaviedli na trh. Takže zopakujem to. Zverejnenie zoznamu liečiv, ktoré podliehajú monitoringu po zavedení na trh. Takže my si myslíme, že po týchto úpravách vlastne posilníme našu legislatívu a pevne verím, že niečo, ako sa udialo s mediátorom, už sa nestane. No a teraz, čo sa týka informovania pacientov, môžeme povedať, že náš návrh je vlastne postup, pracujeme na tom na komisii a pevne verím, že splníme aj lehotu pre zverejnenie, čo sa týka informácií pre pacientov. Myslím, že v tejto oblasti parlament odviedol výbornú prácu a vlastne my v mnohých veciach súhlasíme s parlamentom a naše návrhy nebudú presne tie isté, ako sú návrhy parlamentu, ale budú určite veľmi blízke stanovisku parlamentu. Čo sa týka dobrých životných podmienok zvierat, máme tento rok návrhy na posilnenie režimu životnej pohody zvierat a to zahrňa aj dopravu, prepravu zvierat. Spomínaná správa bola v omeškaní z niekoľkých dôvodov po niekoľko mesiacov, a to preto, že nemáme zozbierané všetky informácie, existujú konkrétne štúdie od e- externých e, kontrahentov, ktoré treba dokončiť e, v prvom semestri roku 2011. Rečník sa pomýlil, povedal 2001. A toto je tiež práca, ktorú máme rozpracovanú a aktívne sa snažíme ju dokončiť. Teraz k antibiotikám. Máme tu špeciálnu pracovnú skupinu Task Force, spolupracuje s ACDC a aj Spojené štáty spolupracujú na tejto úlohe. Snažíme sa zistiť, aký, aká je najlepšia cesta boja proti mikrobom a je to pre nás prioritné zadanie, na ktorom pracujeme. Snažíme sa mm, rozvinúť novú stratégiu, ktorú sme začali v novembri 2011, ktorú ukončíme v novembri 2011 a pokúsime sa istým spôsobom stimulovať výskum v tejto oblasti, oživiť výskum, aby sme mali alternatívy k takým liečivám, ktoré dokážu bojovať proti mikrobom. A na druhej strane musíme byť veľmi striktní pri aplikovaní antibiotík aj v polnospodárstve aj u ľudí, pretože musíme skutočne dodržiavať zásadu obozretnosti a nezneužívať antibiotika ani pri očkovaní zvierat, ani pri krmivách, ktoré sa používajú pre zvieratá. Teraz k balíčku o hygiene a epidemiológii. Budeme revidovať tento balíček, už som to spomínal. Bude to spolurozhodovací postup a v roku 2009 komisia poslala správu o tom, ako napredujú práce. Príslušné orgány boli spokojné s tým, ako napreduje táto práca, aj firmy, ktorých sa to týka, teraz zásadným spôsobom prepracujeme celý balíček. Hlavným cieľom nášho revidovania tohto balíčka je harmonizovanie realizácie zákonov v praxi. Zadefinujeme niektoré druhy mesa a nastavíme prechodné opatrenia, už sme zrevidovali inšpekciu mesa aspoň teda niektoré prvky inšpekcie mesa a zjednodušili sme všeobecné postupy, ktoré sa zmenili po Lisabonskej zmluve. Súhlasíme s tým, čo povedala Linda, že zodpovednosť za inšpekcie mesa musia zostať v rukách príslušných úradov a tu sme v zhode. Iniciatíva, ktorá sa týka ohrození zdravia, o tom sme hovorili dnes popoludní, so svojimi ľuďmi som hovoril presne o tejto téme, so službami a navrhujeme legislatívny návrh, ktorý by do konca roka mal byť skoncipovaný, pričom bude povinné pre členské štáty aspoň to tak navrhujeme, že to bude povinné pre členské štáty, aby mali e, plány prípravy vypracované. Zatiaľ takéto niečo neexistuje. Podľa mňa je dôležité, aby to bolo povinné mať tento plán. Takisto výbor bezpečnosti pre zdravie by mal byť formálne ustanovený. Za ostatných 10 rokov takéto e, inštitúcie pracovali iba na neformálnej báze. Hm, poučili sme sa, udalosti, ktoré sa stali. Dostali sme lekciu. Nesmieme zabúdať, že keď hovoríme o ohrozeniach zdravia, najslabším ohnívkom reťazca je rozhodujú, to rozhodujúce pre celú reťaz. A ide o to, že reťaz, reťazec je taký silný, ako je jeho najslabšie ohnívko. Práve preto potrebujeme naozaj byť obozretný. Takisto, čo sa týka manažovania rizika, zahrnieme ďalšie rizika, napríklad koordinovanú reakciu na celoeurópskej úrovni. Opäť nejde o otázku, e, ktorú by riešil len ACDC. Ide o koordináciu aktivít a posudzovanie rizika vždy zostane na úrovni jednotlivých členských štátov EÚ, ale mali by sme sa zorganizovať oveľa lepšie pri konkrétnych zdravotných ohrozeniach, ktoré existujú a o ktorých vieme. A teraz k registru spoločenských zvierat. Ne, neuvažujeme o ničom takomto, ale existuje pas, pas pre spoločenské zviera a myslím si, že tento pas rieši mnohé veci, ktoré by riešil aj register ku geneticky modifikovaným organizmom. Chápem, že ste dnes ráno, počul som, že ste ráno hlasovali o správe pani Lepáž a prirodzene vezmem do úvahy aj výsledky tohto hlasovania vo výbore ENVY Vo všeobecnosti pri GMO, pri geneticky modifikovaných organizmoch, sa usilujem e, vtiahnuť do veci čo najviac aktérov, zúčastnených strán, ktoré by sa zúčastňovali na autorizácii. Námety ktoré mi predložila EFSA, som už e, položil, tak povediať, na stôl pred pár mesiacmi. Každý si ich môže prečítať a zapojiť sa do debaty. Zorganizovali sme dva veľmi dobré semináre k tejto téme. Pozvali sme politikov a vedcov a bola tu e, živá diskusia a plánujeme ešte 4 semináre kde budeme hovoriť o nezávislosti, o výbere, voľbách, monitorovaní a dostupnosti dát pre každého, o otázkach dôvernosti údajov, ktorú dôvernosť údajov treba čo najviac obmedziť, čo najširšie treba prezentovať dáta všetkým. A takisto, čo sa týka vkladu zo zbieraných dát do celého procesu. Aj o tom budeme rozprávať. Chceme vytvoriť skrátka komplexný systém. Nechcem povedať, že tento systém zahrnie všetkých, ale aspoň väčšina ľudí by mala mať pocit, že sme urobili tú správnu vec pri testovaní, pri postupoch. A Thierry tu urobil poznámku k EFSE o škandáloch súvisiacich s agentúrou EFSA. Áno, sú aj problémy úskalia, treba na ne poukázať. Napríklad EMA, agentúra EMA, uvediem vám príklad. Obávame sa, že predchádzajúca výkonná rada agentúre, agentúry EMA tiež nekonala až tak ako by sme si želali. Sú tu mnohé znepokojujúce otázky, tiež o tom hovorím s mojimi službami, ľuďmi. A pôjdeme hlbšie do veci, ale treba pochopiť jednu vec. Tieto organizácie, tieto agentúry sú nezávislé a ja ako komisár nemôžem výkonu radu, radu riaditeľov týchto organizácií k ničomu zavezovať, nič im nariadovať, oni nemôžu mať stanovisko, aké ja od nich chcem. Oni majú svoje nezávislé stanoviska. Môžem vyvinúť istý tlak, aby zvolili to alebo iné riešenie. Môžem im to naznačiť, môžem hovoriť s jednotlivými riaditeľmi, predstaviteľmi vedenia, ale oni sami nezávisle sa napokon rozhodnú pre niečo konkrétne. Ne, nehovorím, že vždy sa zhodneme s vedúcimi predstaviteľmi týchto agentúr, ale agentúry sú raz nezávislé a také by aj mali zostať. Ja proti tomu námietky nemám, ale na druhej strane Mám pocit, že je ten najvyšší čas zrevidovať, preskúmať a skontrolovať riadiace štruktúry týchto agentúr a už som navrhol svojim kolegom, komisárovi Ševčovičovi napríklad, kto má e, na starosti administratívu aj riadenie týchto agentúr. Aký typ zmien by som ja rád videl, aby sme posilnili nezávislosť týchto agentúr a ich e, zodpovednosť v zmysle, že sa oni zodpovedajú za svoje kroky. A myslím si, že sa situácia celkovo zlepší. Kto bude nový predseda výkonnej rady EMA? Podľa mňa sa musí rozhodnúť agentúra EMA. Je tam mnoho ľudí, ktorí majú na tento post, ktorí sa aj prihlásili a mm, prechádzajú procesom výberu, mm, interviu. Už vznikol zoznam, e, uši výber na túto pozíciu a uvidíme, ako to dopadne. Ale sú aj pravidlá. A EMA pracuje podľa týchto platných pravidel. My iba zabezpečujeme, aby naozaj práca bežala podľa týchto pravidel a ak EMA podľa týchto pravidel pracuje a príjme rozhodnutie, ktoré nie je pre nás celkom priateľné, stráviteľné, nemôžeme proti tomu nič urobiť. Nemôžeme vetovať ich rozhodnutie, lebo je to rada, výkonná rada ktorá má svoje vlastné právomoci nezávislá, my môžeme len vyvíjať istý tlak v rámci všeobecného riadenia veci verejných na takýto typ organizácie. Ku klinickým skúškam, ako zlepšiť klinické skúšky, myslím si, že je čo zlepšovať v tejto oblasti klinických skúšok. Máme tu smernicu, ktorá sa uviedla do praxe a funguje a zažili sme už pozitíva, pretože sa zvýšilo bezpečie pacientov, etika klinických skúšok. A poznáme aj negatíva na druhej strane. Typ implementácie a systém hlásení, systém podávania správ nie je celkom dokonalý. Nedodržiavajú sa vždy klinické postupy a procedurálne postupy pri klinických skúškach. to je problém aj veľkého farmakologického, farmaceutického priemyslu a myslím si, že tu sa dá urobiť veľa dobrého pre všetkých. Hladiny e, eh, nukleárnych látok, medzné hodnoty týchto látok. Pán predseda Barozo ohlasil minulý týždeň, že sa bude revidovať, budú sa revidovať medzné hodnoty týchto látok v súčasnosti tieto medzné hodnoty e, radionuklidov v našich organizmoch boli stanovené, pre naše organizmy boli stanovené v časoch problémov s Černobyľom. Je tu otázku zmeny právneho základu a treba o tom ďalej hovoriť a riešiť veci, ale myslím si, že musíme mať slovo odborníkov tejto veci, ktorí rozumejú jadrovej technológii a vedeckému vplyvu e, látok uvoľnených z jadrovej elektrárne na potraviny. A keď budú príslušné rozhodnutia vykonané, budem vás informovať. Dioxiny. Opäť iba krátko k dioxínom v Nemecku naozaj ja som pocitil úľavu, že náš systém hlásení funguje dobre. Nie, nie je tu treba na základe tejto, týchto udalostí vytvoriť novú legislatívu alebo nejaké kriminálne aktivity hľadať. Všimli sme si, že keď sa to stalo, my sme vedeli zareagovať. Vysledovateľnosť bola možná, hlásenia bežali, to by nás malo pozbudiť. Mali by sme byť radi a možno treba urobiť isté zmeny, ktoré si treba prediskutovať s nemeckou vládou a aj v rade. Ale myslím si, že napredujeme k tomu, že v praxi sa bude realizovať to, čo si myslíme, že sa realizovať v tejto oblasti má. Teraz DHA v dojčenskom mlieku. Áno, je tu rozhodnutie parlamentu. Prirodzene musíme toto rozhodnutie rešpektovať. Otázka znie, budú sa naši občania alebo firmy. Budeme zastávať záujmy občanov alebo záujmy firiem. Mali by sme mať na srdci záujmy občanov a myslím si, že pri DHA sa e, ľudia nedomáhali až tak veľa nárokov. Myslím si, že EFSA nezastáva záujmy firiem. A práve tu sa rozčúlil e, potravinársky priemysel, že EFSA zamietla to, čo žiadali a výrobcovia tohto práškového mlieka naozaj nie sú spokojní s tým, čo sme uzákonili, ale my si stojíme za svojím. Na vedeckom základe sa zistilo, čo môžeme povedať o obsahu iných látok v dojčenskom umelom mlieku a čo nie, nie, nie je možné tvrdiť, že toto mlieko existuje. Tieto tvrdenia sme obmedzili. Podľa mňa nemožno len tak tvrdiť, že nejaký obsah, nejaké látky v dojčenskom lieku je vedecky odôvodnený. Naozaj to treba vyargumentovať. Tieto tvrdenia, ktoré uvádza potravinársky priemysel, nie sú ľubovoľné. Teraz k vitamínom. Opäť to je vec, ktorú máme rozpracovanú. Pravda, John? čo sa týka dioxínov nájdených v rybách z Baltského mora, švedská vláda, keď som bol vo Švedsku, bola to jedna z vecí, ktoré boli na stole na diskusii, spýtala sa ma švedská vláda na predlženie výnimky a hlasovanie bude budúci mesiac o predlžení tejto výnimky. švedská vláda nás e, informuje, že pri e, deťoch a tehotných ženách rozbehli informačnú kampaň k tejto téme. Ja sa pýtam, či ste, hovorí pani Veslund, či ste to nechali na vládu, lebo podľa mňa to nefunguje. Čo robíte s tým, keď ste zistili, že v praxi to nefunguje? Vážený pán komisár John Daly, ďakujem vám, že ste sa zúčastnili na tomto maratóne otázok a odpovedí. Povedali ste nám zásadné veci, komplexne ste poňali vaše odpovede a budeme s vami naďalej spolupracovať. Sme pripravení na spoluprácu a súčinnosť bude pokračovať ďalej. Želáme vám všetko dobré, najmä aby ste postihali všetky lehoty keďže máme tu dočinenia so zákonmi, s realizáciou zákonov, všetkého, čo sme rozhodli, s implementáciou. Ďakujeme aj vášmu týmu. Tešíme sa, keď vás na budúce uvítame v tomto výbore. Ďakujeme. Thank you, Joe. It's <laughs> amazing this culture. It's amazing. So we continue. Hey. We continue. Pokračujeme s ďalšími témami. Sonic. Pokračujeme, pokračujeme bodom 16, univerzálna služba núdzové číslo 112. Spravodajcom je Jose Manuel Fernández, dávam mu slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka núdzeho čísla 112 Európskej únii, vychádzame z toho, že teraz zistili sme, že naši občania, teda občania Európskej únie, neboli informovaní o tom, ako funguje toto číslo vo všetkých členských štátoch. Ďalej, čo sa podarilo zistiť, je to, že občania by iste chceli mať viac informácií a sú ochotní získať viac informácií, iba menšina obyvateľov identifikoval toto číslo ako 112, iba 26% ich bolo, vedeli, že toto číslo funguje v celej Európskej únii. Je to nízky počet a iba 30% občanov si myslí, že sú dostatočne informovaní a veľká väčšina, 96 občanov si myslia, že je zmysluplné, aby toto číslo 112 fungovalo v celej Európskej únii. Toto číslo by malo teda platiť. Všade s touto myšlienkou súhlasia občania. 87% ľudí si myslí, že štátne orgány v členských štátoch by mali konať viac na to, aby uľahčili prístup postihnutým k týmto službám. To znamená, že vidíme, že je tu veľká potreba poskytnúť viac informácií. Je nutné konať, je nutné viac informovať. A to je to, čo by som vám chcel navrhnúť v rámci môjho stanoviska. Tieto kroky by sa mali začať, tieto aktivity by sa mali začať vlastne už v školách. Napríklad v mnohých členských štátoch neboli vôbec vyvinuté žiadne iniciatívy na to, aby sa informovalo na školách o tomto číslo 112. To znamená, členské štáty by mali byť zapojené do týchto podujatí, mali podporovať takéto snahy, mali by organizovať takéto podujatia. Okrem toho, máme tu 14. február, ktorý je Európskym dňom núdzevého čísla 112. Ako iste viete, máme tu stratégiu do roku 2020, máme tu stratégie, ktoré sa zamerajú na to, že najbližší viatočný finančný rámec, rámec ktorý, bude, ktorý začne od roku 2013-2014 do roku 2020, tak tam je stanovený cieľ, aby minimálne 80 ľudí do roku 2020 dokázalo spontánne identifikovať toto európske núdzové číslo 112, aby teda to identifikovali ako číslo v rámci všetkých členských štátov. Prečo 80 Podľa mňa je to číslo, ktoré je možné dosiahnuť a preto si myslím, že by malo byť našim cieľom. Samozrejme, ja som otvorený aj iným návrhom, čo sa týka tohoto čísla akceptujem aj iné návrhy kolegyň kolegov v oblasti týchto cieľov, ale podľa mňa toto číslo je realizovateľné. No a teraz, čo sa týka lokalizácie hovorov, to je veľmi dôležité. Je dôležité, aby nebolo len vidieť, kto telefonuje, kto žiada o pomoc, aj v prípade zneužitia mali byť potrestaný, ale na druhej strane je to potrebné, aby sa identifikovali eh, hovory, ktoré nie sú oprávnené. Je dôležité, aby členské štáty poskytli kvalitné služby, zabezpečili kvalitné fungovanie tohoto čísla 112 a časť cieľov by, ma, by sa mal zaoberať lokalizáciou týchto hovorov. Práve z tých dôvodov, ktoré som vám predniesol. A potom je tu ešte ďalšia dôležitá vec. Ako som povedal na začiatku, mal by to byť servis, mal by to byť služba pre všetkých. To znamená, že ľudia, ktorí majú postihnutie, tak im musí byť poskytnutá určitá pomoc, aby to, aby nebola, aby to nebola prekážka vo využívaní týchto možností. Samozrejme, je dôležité myslieť aj na lingvistické aspekty. To znamená, že jazyk alebo jazykové znalosti by nemali byť žiadnou prekážkou pre núdzové volanie na číslo 112. A v mojom stanovisku som uviedol, že je možné riešiť aj tieto veci a síce je dôležité, aby sme tu mali aj tak povediac otočené číslo 112. Čo tým myslím? Je to možné z technického hľadiska. Ak by to nastala nejaká katastrofa, nejaká neprevídaná udalosť, bolo by dobré, aby namiesto toho, aby ľudia volali toto číslo, malo, malo by tu byť určitá služba, ktorá by zatelefonovala alebo kontaktovala všetkých ľudí a informovala ich o istom e, nebezpečí, napríklad e, zemetrasenie, tsunami, jadrová katastrofa alebo lavína. Bolo by teda zmysluplné, aby tu bola takáto možnosť, aby tu, bolo, tu, tu bylo, bola povinnosť takýmto spôsobom informovať ľudí. Takto je možné vytvoriť systém, mohla by sa tým zaoberať napríklad civilná obrana, aby ľudia mohli byť informovaní o prípadných rizikách. Takto je možné chrániť zdravie ako aj majetok občanov. Toto sú teda moje návrhy, ktoré som eh, zapracoval do môjho stanoviska. Nie je to nejako veľmi rozsiahlý materiál, ako vidíte. A samozrejme som otvorený príspevok zo strany kolegov a teším sa na diskusiu. Ďakujem pekne. Dziękuję koledze Fernandezowi. Do głosu zapisała się... E, Ďakujem. Panu Fernandezovi máme tu zoznam rečníkov a prosím teraz e, prvú kolegyňu. Um, ja by som rada poďakovala spravodaj Štefancovi za názor. Súhlasím so všetkým, čo povedal. Myslím si, že by sme mali um, naozaj robiť väčšiu reklamu tomuto číslu. Nemali by to byť až také ťažké. Možno aj europoslanci, keď hovoria s médiami, by mohli zmieniť, že existuje takéto núdzové číslo 112. A myslím si, že ten cieľový, tá cieľová meta 80% je realistická. Až keď som sa stala europoslankyňou, som sa dozvedela o tomto čísle 112, takže viem si predstaviť, že naozaj povedomie nie je veľmi veľké. Podporujem aj univerzálnu službu. Myslím si, že to je vynikajúca myšlienka a že by sme mali trošku viac na tom spolu popracovať, aby sa to v praxi dobre uplatnilo. Ďakujem spravodajcovi ešte raz a teším sa na spoluprácu. Dziękuję bardzo koleżance Childers. Pani Adina Valean, ALDE. Bardzo proszę. Well, uh, thank you. Pani Adina Valean. Som veľmi rada, že číslo 112 si opäť získalo pozornosť v tomto funkčnom období. Od roku 2007 som bojena do propagovania tohto núdzového čísla aj na národných úrovniach. Informovanosť sa šírila deklaráciami, bola petícia v parlamente. Myslím, že sme prešli dlhú cestu a dosiahli sme aj isté úspechy, ale povedomie o núdzovom čísle 112 je ešte stále nedostatočné, pretože 20 rokov po vytvorení tohto núdzového čísla ešte stále 70 Európanov o ňom nič netuší. Myslím si, že je našou povinnosťou propagovať ďalej toto číslo. Prvá vec sa týka informovanosti, tá je najzásadnejšia Opäť by som uviedla myšlienku, ktorú v článku 3 uviedol aj spravodajca, že komisia by neustále mala pripomínať členským štátom svoju povinnosť informovať občanov o existencii núdzového čísla 112 a o tom, aby používali toto číslo, pretože má svoju úlohu pri e, riešení zlých situácií, takže mali by sa nastaviť vzdelávacie kampane. Zlepšenie služieb súvisiacich s, tých, s týmto číslom sú však zbytočné, ak tri štvrtiny občanov netušia, že takéto číslo existuje. Takáto povinnosť už 9 rokov existuje pre členské štáty, aby oboznámili svojich občanov, takže sa nepretrhli od práce, zdá sa, takže komisia by mohla posúdiť, či členské štáty naozaj plnia svoju povinnosť v tejto oblasti. Druhá vec sa týka lokácie alebo miesta, v, ktorom sa nachádza volaný. Ak sa zavolá 112 a bolo by možné lokalizovať volaného fyzicky, to by naozaj zachránilo mnohé životy a bola to záležitosť, ktorá už nejaký čas sa rieši. Je to právna, právna povinnosť, právny záväzok takéto niečo zabezpečiť, ale ešte stále pri realizácii v praxi sú veľké medzery a rozdiely medzi členskými štátmi. Mali by sme žiadať komisiu, aby naozaj to bolo povinné zabezpečiť automatickú lokalizáciu volaného, ak volá na číslo 112. Mali by sme mať na zreteli, že takáto informácia by sa mala objaviť e, na displejoch dispečerov do niekoľkých sekúnd po tom, čo sa iniciuje hovor na číslo 112. Myslím si, že naozaj by komisia mala byť aktívnejšia voči členským štátom tejto veci. A posledná vec, mali by sme naozaj e, vytvoriť aj systém včasnej výstrahy k číslu 112, akýsi reverzný systém, ale už sa tu vyjadrili aj predrečníci, že by mal by ísť o systém výstrach v prípade živelných udalostí pre všetkých. Čiže týmto by sme vyslali veľmi silný signál, že sme všeobecnú službu v šťastnej výstrahy mohli aj zapracovať do smernice o univerzálnych službách a všeobecnej dostupnosti informácií. Ďakujeme vám, pani Valian. A teraz pán Milan Kamenov. Vážení kolegovia, Neprihlásil som sa do diskusie. Neprihlásil som sa do, do diskusie. Ďakujem za slovo. Neprihlásil som sa do diskusie, ale chcel by som sa spravodajcovi poďakovať za túto správu. To, o čom tu diskutujeme, má veľký význam. Chcel by som zdôrazniť predovšetkým jazykovú stránku veci. Nestačí, že ľudia sa dovolajú na linku 112, je potrebné, aby na druhej strane bol operátor, s ktorým sa dohovoria. V našich krajinách sa pohybujú milióny turistov a takúto službu by ocenili. E, ďalej ide o podporu dispečera tejto linky, podpora jeho prístupu k informáciám tak, aby pomoc, ktorú poskytne, bola skutočne účinná. pri rokovaní o smernici o cezhraničných službách a o právoch pacientov sme hovorili o tom, že by sme mali mať možnosť zdieľať zdravotné informácie. Toto je, myslím si, tiež jedna z príležitostí, kde to možno konkrétne využiť a podporiť. Ďakujem, kolega. Ďakujem. Poprosil by som teraz e, zástupcu komisie, aby sa ujal slova. Thank you, thank you, Ďakujem pekne, pán predseda. Návrhy, ktoré predniesol spravodajca a to, čo sme si vypočuli v tejto miestnosti, sú veľmi dôležité. Komisia považuje za dôležité, aby bola garantovaná disponibilita ako aj kvalita služieb 112. Toto číslo funguje a my stále pracujeme na našich cieľoch. Samozrejme, informovanosť je veľmi dôležitá. Môžete mať zabezpečené ostatné charakteristiky čísla 112 ako lokalizácia alebo jazykový režim a tak ďalej. Môže to byť možno mať výbornú kvalitu, ale ak o tom ľudia nevedia, že existuje číslo 112, vlastne tie ostatné veci nemajú význam. Takže z našej strany tu bol apel, aby, člen, aby komisia eh, apelovala na členské štáty, aby toto riešili. My to robíme pravidelne, diskutujeme s členskými štátmi na expertnej úrovni, diskutujeme s členskými štátmi ako aj s ľuďmi, ktorí sú zodpovední za komunikáciu. Neustále im to pripomíname, že toto je veľmi dôležité a chceme na tom pracovať aj v budúcnosti. Či to bolo dostatočné? No, očividne nie, to skutočne. Naše ciele boli ambiciozné. Chceme to do, do, dosiahnuť 80%. Myslím si, že to dokážeme bez problémov odporiť. No a čo sa týka revidovaného rámca o telekomunikáciách, tam boli určité ustanovenia, ktoré sa týkali 112, že to spomínalo, ide tu o prístup pre postihnutých, potom lokalizácia. To, je, to sú dôležité charakteristiky fungovania 100, číslo 112. My veľmi úzko sledujeme transponovanie požiadavek členských štátoch, tak ako to bolo načrtnuté v tom rámci. Je tu zodpovednosť za presnosť, fungovanie a lokalizáciu, to je na strane členských štátov. My to sledujeme veľmi úzko a samozrejme máme tu možnosť prísť ďalšími opatreniami v oblasti harmonizácie a môžeme poskytnúť usmernenia v jednotlivých oblastiach, to bude nevyhnutné. Ja si myslím, že my v tejto fáze podporujeme členské štáty, aby naplnili požiadavky a ak to, ak to by nevyhnuté, tak budem s ďalším opatrením. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem bardzo predstaviteľovi e, komisji, panu Terava. Ďakujem komisii. A na záver rozpravy by som chcel ešte raz dať e, slovo spravodajcovi panu Fernandesovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Som ďačný za všetky príspevky do tejto diskusie. Som si istý, že sa nám podarí ich zapracovať. Toto ešte zlepší moje stanovisko. Myslím si, že môžeme očakávať široký konsenzus za týmto cieľom pri tomto stanovisku. Samozrejme, ja som otvorení aj ďalším návrhom, s ktorými môžu prísť jednotliví členovia nášho výboru. Ešte dostatok času na predloženie pozmeňujúcich návrhov, takže táto možnosť tu je. Ďakujem pekne. Ďakujem mm, pánu Fernandezovi. A chcel by som vám ešte oznámiť, e, že lehota na podanie pozmeňujúcich návrhov je 18. apríla do 12. hodiny. 24. mája sa uskutoční hlasovanie, 25. mája v IMKU a e, plenárne zasadanie bude mať hlasovanie v júni. Prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu.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 Rozpoczynamy kolejny punkt programu. Začneme teraz po tomto krátkom prerušení opäť spravodajkyňou za náš, e, spravodajkyňa za náš výbor je prítomná a spravodajkyňa parlamentu je rovnako prítomná. Budeme teraz e, hovoriť o bode číslo 17 Ide o mandát na e, trialog o návrhu rozpočtu na rok 2012. Pani Balzány, nech sa páči, máte slovo. Cari colleghi. Vážení kolegovia, rozpočtové konanie stojí pred veľmi dôležitým obratom. 20. septembra komisia predloží návrh na rozpočet eh, na rok 2012. Parlament bude musieť predložiť eh, svoje vlastné stanovisko, teda eh, kde sa čo bude musieť urobiť v najbližších mesiacoch, pretože tento rok, rovnako ako aj minulý rok, to bolo tak, že jedno jediné čítanie znamená, že sa ho zúčastnia všetky inštitúcie, eh, aby eh, celý ten postup bol veľmi eh, účinný. Čo sa týka návrhu rozpočtu na rok 2012, bol akceptovaný plénom tento predbežný návrh rozpočtu na rok 2012 bude e, teda spojený s Európskou governance. To znamená, pôjde predovšetkým o optimalizáciu e, tohoto e, postupu a je to prakticky aj prvý bod koordinácie rozpočtu jednotlivých členských štátov. Národné reformné plány sú veľmi dôležitou súčasťou E, z tohoto e, európskeho e, vládnutia. Ide teda o to, aby sa zohľadnili ciele európskeho rozpočtu, aby boli jasne transparentné a aby umožňovali konvergenciu, konvergenciu politik jednotlivých členských štátov ktoré nepredstavujú, nepredstavujú len pridanú hodnotu, ale e, ktoré musia urobiť tie investície, ktoré sme naplánovali. Tieto spoločné ciele e, môžu byť len e, cieľom agendy 2020. Sú to veľmi ctižiadostivé ciele, ciele, ktoré by sme prakticky mali realizovať okamžite. To znamená bez toho, aby sme strácali čas nič tu nemôže bežať na prázdno. Takže tento rozpočet by e, mal byť e, rozpočet, ktorý by sa zameral predovšetkým na ciere 2000, roku 2020 To znamená, e, je to téma, ktorá je veľmi dôležitou e, témou vo všetkých e, výboroch. Ide o to, aby každý výbor prispel k splneniu týchto cieľov stratégie 2020. Z tohoto dôvodu som sa stretla so zástupcami všetkých výborov, aby som ich poprosila o to, aby sa zaoberali touto témou návrhu rozpočtu a aby nám e, prezentovali predovšetkým e, sektorálne e, priority na pozadí agendy 2020. Tento výbor má na starosti a je zodpovedný za niektoré veľmi háklivé ciele, napríklad boj proti klimatickým zmenám, ale rovnako aj vývoj a rozvoj. Veda a rozvoj sú to dve ťažiskové body, kde Európska únia bola priekopníkom a v najbližších rokoch musí dosiahnuť značný pokrok. Preto by som sa eh, vás chcela vyzvať, aby ste už teraz definovali, eh, ktoré eh, programy, ktoré akcie, ktoré spadajú do kompetencie vašich výborov, považujete za najdôležitejšie vo svetle agendy stratégie 2020. Ide teda o pilotné e, projekty. Tieto nástroje sú skutočne veľmi háklivé, pretože e, v rámci rozpočtu umožňujú e, zohľadniť všetky tie potreby, ktoré sa zmenili a tým pádom možno rozvíjať nové európske politiky. Tieto nástroje teda sú, tak povediať, súčasťou našej práce, našej činnosti a preto ich treba zohľadniť marža v tomto roku. Momentálne sme teda na konci tohoto programu. Kolegyňa Juta Haug odviedla skutočne veľmi cennú e, prácu, ale je čas myslieť na budúcnosť Európskej únie. Tento časový monogram programu e, pomaly e, chceme ukanči- ukončiť. Tie marže sú teda veľmi tesné. Tohto roku musíme teda e, byť e, veľmi presný, čo sa týka stanovenia priorít a je potrebné, aby e, všetky súčasti sa podielali na vypracovaní e, tohoto programu v rámci pilotných projektov i e, opatrení. Prvá správa komisie bola už predložená v súvislosti s návrhom rozpočtu. Mnohé aspekty neboli zohľadnené. E, pripravili sme síce vypočutie, ale e, tie ciele môžeme realizovať len vtedy, keď skutočne e, budú dovedené do konca. Takže musíme sa pozrieť na to, čo fungovalo doteraz, čo nie. Budeme musieť teda vychádzať z tých cieľov, ktoré sa osvedčili. Takže moja výzva je preskúmať, ktoré akcie a ktoré programy spadajú do kompetencie vášho výboru a sú dôležité pre stratégiu 2020. Toto by mal byť e, akýsi kompas na to, aby napredovali aj tieto práce na návrhu rozpočtu na rok 2012. S čítaním začneme v apríli. Potom bude nasledovať e, príprava zoznamu e, prípravných opatrení a e, podanie e, pozmenujúcich návrhov a potom prekontrolovanie alebo preskúmanie situácie. Ďakujem pani Balzány. A teraz protím, aby sa slova ujala pani Haug. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj Franceske, že prišla sem medzi nás ja som bola dvakrát zodpovedná za celkový rozpočet Európskej únie a viem, že je to veľmi náročná práca. A samozrejme, okrem toho máte veľmi veľa výborov, ktoré majú takú predstavu, že by ich mala navštíviť spravodajkyňa. Čo sa týka nášho výboru pre životné prostredie, pomerne jasné, aké sú naše priority a ktoré veci by sme chceli realizovať. Najprv tu ide o boj proti klimatickým zmenám. A my vieme, že je to celkovo taká prierezová úloha. Sú tu mnohé veci, ktoré sú použiteľné pre boj proti klimatickým zmenám. To znamená, že my nie sme síce zodpo- e, prísne zodpovední za jednotlivé rozpočtové riadky, lebo chápeme, že boj proti klimatickým zmenám je prierezová úloha a vlastne kto by to mohol lepšie riešiť a zohľadniť ako spravodajkyňa pre celkový rozpočet v tých rozpočtových riadkoch, kde je to nevyhnutné. Samozrejme môže, môže spraviť určité úpravy v zmysle podpory boja proti klimatickým zmenám. Jediný nástroj, ktorý máme v oblasti životného prostredia, je náš nástroj LIFE a Life beží skutočne dobre. Komisia medzičasom dobre zabezpečila implementáciu tohoto programu. Členské štáty a mimovládne organizácie v členských štátoch som pochopili, ako to funguje, vedia, aké opatrenia sú dôležité, ktoré sú správne a myslím si, že toto je nástroj, ktorý je nutné aj naďalej posilniť nielen pri našej, našom finančnom výhľade 2012-2013, ale musíme v tom pokračovať aj ďalej. A to preto, aby sme pri malých projektoch mohli konať. Nejde teda o veľké projekty, ide o takéto pro- malé projekty na podporu biodiverzity udržateľného turizmu. Je veľmi dôležité, aby teda bolo možné pokračovať ďalej v programe LIFE. Všetko, čo súvisí s energetickou účinnosťou obnoviteľnými energiami, je samozrejme jedna, jedno z našich opatrení. Tieto chceme implementovať a chápeme, že aj výbor pre priemysel, výbor ITRE tu má zodpovednosť, potom možno aj výbor REGI. Ide tu o kohézne nástroje, štruktúrálnu politiku, ale napriek tomu si myslím, že energetická účinnosť a podpora obnoviteľných zdrojov sú, jedny, sú naše priority. No a od roku 2010 ako výbor pre životné prostredie nemáme kompetencie, ktoré sa týkajú vynakladania zdrojov pre boj proti klimatickým zmenám v menej rozvinutých štátoch. Toto spada pod generálne ECO, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby v rozvojových štátoch sa uplatňovali opatrenia na ochranu klímy a to práve preto, aby kritéria, ktoré máme, bolo možné naplniť a musí nám byť vždy jasné, že všetko, čo sa vykonáva, musí byť ako doplnok k tomu, čo my chápeme ako rozvojovú politiku. To znamená, že nechceme nejako krátiť rozvoju politiku preto, aby sa podarilo na druhej strane splniť ciele. No a napokon vieme všetci, že Ochrana životného prostredia a ochrana klímy je možná iba vtedy, keď budú spolupracovať členské štáty a samozrejme prostredníctvom rozpočtových stimulov a, čo je dôležité, prostredníctvom legislatívy. Keď hovorím o legislatíve, musí nám byť jasné aj to, že kontrola implementácie legislatívy to je to, čo nevyhnutne potrebujeme. A samozrejme je dôležité zabezpečiť to, aby konania pre porušenie zmluv, s ktorými prišla komisia, ich bolo konkrétne 2362 a 17 týchto konaní sa týkalo legislatívy pre životné prostredie, bolo ich 419 a musíme si položiť otázku, či sa nám to podarí prostredníctvom tých pracovníkov, ktoré, ktorí sú to zodpovední v rámci generálneho riaditeľstva životné prostredie. Ja viem, že komisia je niekedy obozretná, opatrná pri žiadostiach o posilnenie personálu a my si musíme položiť otázku, či je tam dostatok pracovníkov, či je to možné zvládnuť a či môžeme vyvíjať dostatočný tlak na členské štáty v tom zmysle, aby to implementovali. Takto sa na to ja musím pozerať a pevne verím, že komisia nám poskytne odpoveď. Mňa to nezaujíma len ako spravodajkyňu za rozpočet na výbore Envy, ale mňa to zaujíma aj ako aktuálnu predsedníčku výboru Šure, a to preto, lebo budúci týždeň máme osobitné zasadanie, kde sa budeme zaoberať administratívou. No a na tomto mieste je dôležité, aby komisia konala. Viem, že to nie je v súčasnosti veľmi populárne povedať, že potrebujeme viac personálu. a viem, že to nie je ani populárne, keď máme členské štáty, ktoré ne transponovali dostatočne legislatívu v oblasti životného prostredia. Dôležité je si pozrieť, kde sa zahájili tie konania pre porušenia zmluv a zistíme, že existujú členské štáty, kde počet týchto konaní je vysoký. To znamená, že je nutné posilniť kontroly, musíme dostať odpovede na tieto otázky od komisie a bola by som veľmi rada, keby ste to mohli zodpovedať. Ak nie, tak vám bude vďačná, ak by sa to podarilo do konca týždňa. A to preto, že keď bude najbližšie zasadanie výboru Šúre, bude to po Veľkej noci. Bolo by dobre, keby ste nám dovtedy poskytli nejaké číselné údaje, aby sme mohli diskutovať s komisárom zodpovedným za administratívu, aby sme mohli predniesť naše požiadavky. No a potom posledná vec, to je skôr taký apel na všetkých tieňových spravodajcov a na všetkých, ktorí sú za to zodpovední po svojich politických skupinách. Je to apel, aby tu bola obozretnosť, čo sa týka pilotných projektov a prípravných opatrení. Francesca práve spomínala, že 3. júna je teda lehota pre predloženie dobrých nápadov my sme si už stanovili interný časový plán a chceme sa zaoberať aj tým, akým spôsobom komisia pristupuje k tomu, čo sme schválili minulý rok v oblasti pilotných projektov a prípravných opatrení. A tu môžem povedať kolegyňam a kolegov, ktorých to zaujíma a ktorí, ktorí by chceli prísť s dobrým myšlienkam tento rok, aby prišli zajtra k nám na výbor pre rozpočet. Budeme mať vypočutie od 9. do 11. a budeme sa zabrať presne týmito otázkami. No, musím povedať, že Emília to je skutočne perla nášho, nášho výboru, čo sa týka rozpočtu. Viem, že ona to už poslala všetkým výborom, ale myslím si, že môžeme úplne kľudne zopakovať, že všetci môžete k nám prísť na náš výbor a Môžete si vypočuť, čo sú pilotné projekty, čo môžu dosiahnuť pilotné projekty a ako je nutné vypracovať tie myšlienky na to, aby sa to mohlo uznať ako pilotný projekt. Ďakujem. Ďakujem bardzo koleżance Jutta Ďakujem pani Hauk. A teraz prosím prvého rečníka zo zoznamu, nech sa páči. Ďakujem. Pán spravodajca, budem pokračovať po bulharsky. Prvo bych iskal da blagodaria na госпожа. Chcel by som sa v prvom rade poďakovať u pani Haug za prácu, ktorú odviedla Okrem toho by som chcel vyzdvihnúť to, že podľa môjho názoru e, patrí k e, vedúcim e, postavám tohoto parlamentu, za čo je ďakujem. Ako tieňový spravodajca by som chcel vyzdvihol, že časové obdobie medzi výmenou názorov a konečnou lehotou na podanie pozmenujúcich návrhov je veľmi krátke. Preto by som sa rád spýtal, či by nebolo lepšie, pokiaľ by sme komisii dali dlhšiu lehotu k dispozícii podanie e, pozmenujúcich návrhov. A možno na začiatku septembra sa dohodneme. V súčasnosti vykonávame analýzu výsledkov rozpočtu za rok 2010 a ide tu o to, že je veľmi dôležité, aby sme ekonomicky rozmýšľali. Myslím si, že je tu trend taký, že komisia sa sústreduje viac na čísla a nie na efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a na to, aby kontrolovala, či sme splnili ciele. Čo sa týka rozpočtu na rok 2012, rád by som e, ušetril viac prostriedkov, pridelených finančných prostriedkov, ktoré sme e, tak rozhodli v výbore, vo výbore Envy Prideli sme ich na emisie, na CO2, na energetickú efektívnosť a na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. A rád by som videl vyššiu efektívnosť pri využití súrovín a sústredil sa aj na e, vzácne zeminy v EÚ. Myslím, že to sú všetko dôležité veci pre EÚ. Čo sa týka krízy v Japonsku, som si celkom istý, že trvalo, že e, obnoviteľné zdroje by mali byť ešte viac podporované a tu má nezastupiteľnú úlohu výbor ENVI. Čo sa týka pilotných projektov, predložíme naše návrhy, ktoré sa týkajú energetickej efektívnosti a využitia cenných surovín. Ďakujem, to je všetko. Ďakujem aj pani Haug, aj za to, že ste si ma vypočuli. Ďakujem koledze pana Jotov. Ďakujem. Pán... Pokiaľ nie sú žiadne ďalšie prihlášky do diskusie, Mám otázku, či je medzi nami zástupca Európskej komisie medzi nami? Je tu niekto prítomný z Európskej komisie? Niekto sa nehlási? Pani spravodajkyňa, možno, že vy by ste chcela ešte niečo dodať? Nie? Ja by som sa veľmi uh, stručne spýtala kolegyne na jej návrhy, ktoré úzko súvisia so stratégiou do roku 2020 a obnoviteľnými zdrojmi a podobnými témami. Tieto sú pre stratégiu do roku 2020 veľmi dôležité. A naozaj musíme konať rozhodujúcim spôsobom. Veľmi zaujímavý je i je posolstvo kolegyne Juty, aby sme naozaj kontrolovali, ako sa legislatíva presadzuje v praxi. Je to jeden z prvkov, ktoré predstavujú pridanú hodnotu v EÚ. Máme aj národné reformné programy a preto koordinácia medzi členskými štátmi a EÚ musí fungovať na všetkých úrovniach, nielen na úrovni rozpočtu, ale aj na ostatných úrovniach. Koordinácia je jednoducho zásadná. Lehota na predkladanie pilotných projektov je 3. júna, čo úzko súvisí s potrebou spätnej väzby od komisie. Tento termín sa týka provizorného návrhu a z technického odborného hľadiska tieto projekty a pilotné aktivity e, navodia zmenu projektu, ktorému oficiálny termín bude stanovený v septembri. Ale aby sme tu nevytvárali skryté rezervy na zmeny, ktoré sú nevykonateľné, ale komisia ich môže zaviesť. Mali by sme predložiť prvý návrh komisii my, aby sme mali spätnú väzbu od komisie, aby sme pochopili, ako máme upravovať rozpočet a efektívnejšie vynakladať finančné prostriedky. To je všetko. Ďakujem za slovo. Ich möchte, ja, danke. Ich möchte ja by som to, čo bolo povedané na PSLD, by som chcela iba počiarknúť. Všetko to, e, na čom sa dohodneme e, v rámci rozpočtu a čo sa nebude môcť realizovať, sú pre nás, tak povediať, stratené peniaze. Nie je možné to e, presunúť na iné účely v priebehu roka. To znamená, 31. decembra sa to vráti ministrom financí jednotlivých členských štátov a to nechceme takto sme e, potom, e, tak povediať, nevyužili naše možnosti. Preto moja výzva, aby sme veľmi starostlivo zvážili, čo je pilotný projekt, čo je prípravné opatrenie, aby sme toto pripravili podľa možnosti ešte predtým, než sa to e, podá, si to dáme schváliť výborom a ešte predtým e, sa spojíme s niekým z komisie, aby sme zistili, či sa dá niečo podobné realizovať alebo nie. Jedno je totiž to jasné za každým, pokiaľ e, máme takúto e, právnu predlohu, nejde už o pilotný projekt. Pilotný projekt to sú nové myšlienky, nové opatrenia, ktoré my ako parlament môžeme predložiť, navrhnúť, ale musia to byť skutočne nové myšlienky bez akékoľvek právnej predlohy, ktoré máme už e, či v programoch alebo inde. Ja viem, že z roka na rok je to stále ťažšie. My ako Európska únia máme stále viac a viac e, legislatívy, viacej právnych predloh ale napriek tomu si myslím, že ešte stále dostatok dobrých myšlienok, ktoré je možné napojiť na tento rozpočet, ale teda žiadne mrhanie neprichádza do úvahy. Ďakujem. A touto výzvou na našu predstavivosť končíme, respektíve uzatvárame e, tento bod programu. Dovolte mi ešte, aby som vám oznámil, že lehota na pozmenujúce návrhy je 15. jún. Hlasovať sa vo výbore bude 8. septembra prípravné konanie, respektíve pilotné projekty. Na tu navrhuje sekretariat 25. máj ako termín do 15. júna do 12. hodiny je možné predkladať pozmenujúce návrhy k návrhu rozpočtu na rok 2012. Tým dnešné zasadnutie končím a hneď nasleduje aj zasadnutie koordinátorov.